Navrhujem, aby boli vyhlásené tieto mandáty za právoplatné. Nemáte námietky? OK. Mám ešte dve požiadavky na zrušenie imunity od polských orgánov. Ide o pani Hanzlíkovú a rakúskych orgánov e, ktoré sa týka pána Štádlera podľa článku 6 odsek varokovacieho poriadku a podľa tohto ustanovenia ich postupíme právnemu výboru. Pani Albertini požiadal o ochranu svojej parlamentnej imunity podľa príslušného ustanovenia nášho rokovacieho poriadku. Postupujeme tiež právne